Köstinger, ktorá bude hovoriť o novej stratégii pre lesy. Slovo má pani spravodajkyňa. Naše lesy dávajú dobrú odpoveď na stagnáciu hospodárstva, ale sú mi dôležité pre tvorenie hodnú s 3,5 miliónami pracovných miest je na treťom mieste pri zamestnanosti, hneď za kovospracujúcim priemyslom. Um. Toto veľmi prispieva k rastu v Európskej únii. Taktiež eh, drevo je veľmi dôležitým európskym zdrojom, ktoré je veľmi eh, hospodársky dôležité, čo sa týka predovšetkým vidieckej eh, oblasti. Je treba održiteľným spôsobom obhospodarovať lesné plochy. A to týmto vlastne prispieme k tomu, aby lesy eh, plnili svoju ekonomickú a ekologickú funkciu. Viac než 60 európskych lesov je v súkromných rukách ja som teda pracovala s týmito čísla v rámci na mojej správy a môjim cieľom je, aby e, lesy mohli byť posilne vo svojej ekologickej e, úlohe. Je to veľmi, drevo je veľmi dôležitou súrovnou v rámci Európy, ktorá musí byť využívaná udržateľným spôsobom. Hlavnými bodmi správy sú napríklad lepšia koordinácia na európskej úrovni, Energetická, eh, environmentálna politika je veľmi dôležitá v tejto oblasti. Lepší musia byť lepšie spravované, musia mať lepšiu pozíciu v rámci našej eh, environmentálnej stratégie nemôžu byť vytvárané žiadne nové administratívne eh, prekážky v tejto oblasti. Parlament sa preto zasadil za taktiež oddelenie od plánu v rámci Natura 2000 Musia tam byť e, jasné e, pravidlá pre e, majiteľov lesov. A je treba zaručiť zdrojovú účinnosť pri využívaní tohto zdroja dreva. Toto musí byť podporované. Taktiež sú tu dôležité kritéria pre udržateľné lesné hospodárstvo, ktoré musia byť na dobrej úrovni. Musia tu byť stanovené konkrétne ciele a samozrejme, nie je tu žiadne univerzálne riešenie pre e, všetkých. Musí to byť riešené vždy na regionálnej úrovni. Taktiež máme kryté v rámci e, Forest Europe. Taktiež tu musíme mať udržateľný e, systém licencovania. Predovšetkým sú dôležité faktory ako environmentálne pracovné miesta toto je predovšetkým dôležité pre e, environmentálne pozitívnu produkciu. Taktiež je treba podporovať vzdelávanie e, v oblasti lesného hospodárstva. Ďalej tu máme výskum a vývoj, o tom taktiež špeciálne hovorím v mojej správy. Máme tu e, teda produkciu, ktorú je treba podporovať. Máme tu biohospodárstvo, ochrana životného prostredia, klimatické zmeny, a tu sa musíme zamerať. A taktiež je treba odstrániť administratívne prekážky, treba si stanoviť jasné priority pre rast, zamestnanosť a investície. A taktiež si myslím, že e, by sme tu mali mať stály výbor pre lesné hospodárstvo, ktoré bol silnejšie zapojené do celého procesu. Chcela by som srdečne poďakovať e, kolegom z výboru Agri. My sme skutočne dobre spolupracovali a taktiež sme mali stanoviská e, z výboru pre priemysel a pre životné prostredie toto formovalo, prispelo to k stanovisku Európskeho parlamentu a preto všetkým sa poďakovať asistentom, ktorí veľmi eh, komplexne na tieto téme pracovali, taktiež sekretariátu výboru Argy. Ďakujem za spoluprácu. Vielen Dank, Frau Kollegin Köstinger. Wir kommen nun zum Catch the Eye-Verfahren. Postupujeme, postup, postupujeme Catch the Eye Mnohí ste sa prihlásili o slovo, ale tam slovo iba tým, ktorí ešte predtým nehovorili. Pani kolegyňa Nojšo. Ďakujem pekne. Chcem povedať niekoľko slov k tejto novej stratégii. Je dôležité a správne, aby tá týka v oblasti lesov stávala na národnej úrovni, ale pri tých cezhraničných úlohách sa musí uvažovať a konať v európskom slova zmysle. Podporím pani Köstinger v mnohých aspektoch ekonomia, sociálne záležitosti a význam lesov pre meskú a vidieckú oblasť, ale obhospodarovanie celých týchto plôch. To je správne. Mnohé zostáva otvorené, to sú tri veci, je veľmi dôležité, aby sme mali kritéria európskej udržateľnosti. Je veľmi dôležité, aby sme uvažovali v tom zmysle, že existujú v lese aj isté medze jeho využi- využitia. Preto budeme musieť mať kaskádové využitie, nie je povinné, ale patrí k tomu tiež. Potrebujeme dobrú spoluprácu a za to sa ja zasadím v najbližšom období. Ďakujem pekne, pani Neuchel, pán kolega Cambacký. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Stratégiu tohto typu v každom prípade podporujem. Je to nová systematická stratégia, na ktorej sa pracuje. Politika v oblasti lesov by mala byť eh, národnou prioritou nie je potrebné, aby sme mali európsku reguláciu. Isté, že niektoré veci sú potrebné, napríklad investície do tohto, cesto, do tohto sektoru, ďalej dôležite podporiť tvorenie pridanej hodnoty, ale tento sektor má veľa problémov. Príklad z mojej krajiny, európske prostriedky sa v krajine využívajú na to, aby sa uskutočňovali ilegálne výruby. výruby. Medzi tým naozaj už e, funguje skutočná mafia. Do tretich krajín sa exportuje toto drevo. Nesmieme zatvárať oči pred takýmito praktikami. Je veľmi dôležité, aby sme investovali ďaleko viac, aby tento sektor dokázal vytvárať pridanú hodnotu. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Müller. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Srdečne sa chcem poďakovať za túto iniciatívnu prácu s 28 kompromisnými návrhmi pani spravodajky. Je to politický signál pre lesné hospodárstvo, pre majiteľov lesov. Pre mňa je veľmi dôležité, že sa posilnili práva 16 miliónov majiteľov lesov podľa mňa by nemalo dôjsť ku kaskádovému využívaniu. Takisto je dobré, že sme sa vyjadrili k Nature 2000. Podporujeme výskum. Myslím si, že les je najlepšou zárukou pre zdravie, pre tvorbu pridanej hodnoty Ja chcem vyzvať komisiu, aby podporila túto našu stratégiu. Ďakujeme pekne pani kolegyňa Müller, pani kolegyňa Kumpula na 3. Do mikrofónu, prosím. Pán predseda, ja dúfam, že toto nepopisuje eh, nedostatočný, alebo neodpovedá tomu, že by nemali záujem o lesné hospodárstvo, ale keďže už je veľmi neskoro, tak nás je tu menej. Musíme chrániť lesy. Napríklad vo Fínsku máme územie zalesnené, to je také veľké ako Belgicko. Musíme ho chrániť. Hovoríme tu o obnoviteľných zdrojoch. Ja chcem hovoriť o prírodných zdrojoch a o tom, čo budeme robiť napríklad s fosilnými palivami, taktiež je treba čeliť výzvam spojeným s klimatickými zmenami. Biohospodárstvo je skutočne silnou re- reakciou na túto výzvu a komisia má taktiež príslušný akčný plán a dúfam, že ich prístup bude koherentný, tak aby sme mohli zvažiť rôzne možnosti, ako eh, podporiť biohospodárstvo a čo môžeme robiť, aby sme rozvinuli know-how v oblasti spracovania a taktiež ochránite 3 milióny pracovných miest v vlastnom hospodárstve. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa Kolkmorla 3 a teraz pani kolegyňa McIntyre. Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať pani Köstinger za jej správu. Myslím si, že veľa udržateľného, alebo veľká udržateľného lesného hospodárstva je e, obmedzená tým, že máme príliš e, byrokratické postupy a legislatívu. A tu máme napríklad Európske nariadenie o dreve. Takže skutočne vítam, že tá správa v podstate kladie dôraz na revízu tohto nariadenia, taktiež vízia vypracovaniu nového nariadenia, ktoré by znížilo administratívne náklady pre lesníkov v Európe. Taktiež chápem, že je treba toto nariadenie aplikovať aj na dovoz z tretich krajín, avšak nie je potrebné to aplikovať e, celoplošne v EÚ. Máme určité problémové krajiny, kde by sme mohli posilniť postupy, tak aby veľká časť majiteľov lesov nebola príliš zaťažená nepotrebnými nákladmi a bezpredmetnou byrokraciou. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa McIntyre. A na záver, kolega Brennan. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel túto využiť, túto príležitosť a povedať niečo o význame lesníctva, o význame stromov a dreva. Tri hlavné dôvody tohto významu existujú. Poprvé, boj proti klimatickým zmenám, po, prvé, vytvára, po druhé vytváranie pracovných miest, po tretie zlepšovanie zdravia, boj proti klimatickým zmenám, už absorbujeme 10 našich eh, emisí CO2 na úrovni EÚ pomocou našich lesov. Ak by sme eh, toto dokázali zvýšiť eh, v Írsku, radíme o 10 na 18 do roku 2050. Ak toto percento zvýšime, tak budeme vohúcovať oveľa viac CO2 a skleníkových plynov. Po druhé vytvoríme obrovské množstvo pracovných miest u nás eh, je veľký potenciál na to a po tretie zlepšíme eh, zdravie ľudí tým, že budú sa pohybovať v lesoch. Čiže tieto tri aspekty ukazujú, prečo najlepším priateľom človeka nie je pes, ale strom. Ďakujem pekne, kolesa, eh, kolega. A na záver sa naposledy dnes vyjadrí pán komisár Hogan. Ďakujem pekne, predseda. Vážené poslankyne, poslanci, aj keď je už pomerne neskorá večerná hodina, som veľmi rád, že môžeme hovoriť o týchto dôležitých veciach a som rád, že môžem zastupovať komisiu pri implementácii našej novej e, stratégie komisára Velu, Minkavské a Kalniete v tomto zmysle. Všetci z nás by sme chceli poďakovať Európskom parlamentu za angažovanosť v tejto stratégii a hlavne spravodajkyni Elizabeth Köstinger a tieňovým spravodajcom na túto dôležitú správu z vlastnej iniciatívy. A sme radi, že o tejto iniciatíve si tiež hovorilo na výboroch Envy a ITRE. Naozaj, na začiatok by som povedal, že začal, že nemáme spoločnú lesníckú politiku. Európska únia od svojich politík prispieva k udržateľnému riadeniu lesov a rozhodnutiu, rozhodnutiach o lesoch. V rámci subsidiarity máme spoločné e, ciele, hodnoty a obavy, čo sa týka budúcnosti európskych lesov. Okrem toho 40 súčasť Európy tvoria lesy a sú dôležitou súčasťou nášho životného prostredia, hospodárstva a spoločnosti. Viaceré politiky e, majú dopady na les, e, vrátanie, rozvoj vidieka, klimatické zmieny, priemysel, bioenergia a biohospodárstvo. Na no prostredníctvom týchto politik Európska únia významne vplýva na implementáciu udržateľného riadenia lesov, rozhodnutia Európskej únie o lesníctve a o tomto sektore, ako aj ochranu lesov z politického hľadiska. Tiež by som chcel zdôrazniť, že nová stratégia je veľmi v súlade s politickými usmerneniami komisie. Nesmieme zabúdať na to, že európske lesníctvo a priemysel s tým súvisiaci produkuje 7 HDP a, a tvorí približne 3,5 milióna pracovných miest. Je to rôzne a v členských štátoch v závislosti od veľkosti lesného porastu. V krajine ako vo Fínsku, dajte mi povedať, že približne jedna štvrtina príjmov z exportu je zo sektoru lesníctva, ale ostatné, a, ostatné prínosy sú spoločné pre všetky európske krajiny. No a preto treba zaistiť, že takéto dôležitý zdroj a surovina pre náš priemysel bude e, prinášať hospodárske, e, hospodársky prospech. Na záver, e, na priek veľkým význam. Lesníctvo tiež bojuje proti klimatickým zmenám, zaručuje biodiverzitu a tvorí obrovskú časť európskej biodiverzity. Dôležitú súčasť programu Natura 2000 biomasa je dôležitejším, jeden z najdôležitejším zdrojov obnoviteľných zdrojov energie, ako aj ďalšie široké oblasti, ako aj a, inovácie, nové schopnosti, udržateľným biohospodárstvom. Ako som povedal, lesné porasty sú v európskych krajinách rôzne a preto princíp subsidiarity, proporcionality, lepšie regulácie bude v centre E, novej stratégie lesníctva. Keď sa pozrite na samotnú stratégiu, tak hlavným cieľom vytvoriť rámec e, pre aktivity riadne lesných porastov e, na základe rôznych politík v členských štátoch a európskych politík, ktoré súvisia s lesníctvom a aktivitami v tomto sektore. Stratégia vytvára holistický prístup riadne lesov a lesných porastov integrovaný prístup, týka sa externých a interných politických otázok a rieši hodnotový reťazec z hľadiska prínosu lesov, hlavne vo vidieckých oblastiach. Takže v súčasných záveroch Rady o lesníckej stratégii komisia pracúva viacročný akčný plán pre stratégiu lesníctva. A Treba jasne stanoviť časový rámec, a ktorí budú zapojení do implementácie v plnej miere. Zvýši to synergické efekty práce rôznych oddelení komisie a uľahčí to lepší monitoring. Takže načasovanie je veľmi dobré a komisia bude zvažovať správu tohto Európskeho parlamentu pri implementácii svojho viacročného plánu lesníckej stratégie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Rozpráva aj týmto